Vítajte, Vitajte, vážení kolegovia. Ideme na prvý bod. Vyhlásenie komisie o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014. Chcem pripomenúť poslancom, poslankyňam, že nebudeme mať catch the eye, ale hneď dostáva slovo pán komisár Šemeta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne. Voľby do Európskeho parlamentu sú vždy e, veľmi významný moment pre EÚ a tie v roku 2014 prichá, budú v obzvlášť kritickom čase. Komisia vždy po, podporovala úsilie na posilnenie legitimity Európskeho parlamentu. Nie je to